Bien, mes chers collègues, je vous invite à gagner votre place, s'il vous plaît, que nous puissions ouvrir. Kolegovia kolegyne, poprosím vás, usadte sa na to, aby sme mohli naše zasadnutie spoločné s výborom EKON začať. Je me réjouis de la coprésidée. Teším sa, že s pánom Ferverom, ktorý je podpredsedom výboru EKON, že môžem predsedať tomuto zasadnutiu, pretože pán Gualtieri sa ospravedlnil. Ide tu o predlženie Európskeho fondu pre investície strategické. Pán Ferber, máte pripomienky predtým, než dostane slovo náš spoluspravodajca? Veľmi stručne, ak mi dovolíte. Kolegovia a kolegyne, ja som skutočne rád, že sa nám podarilo toto spoločné stretnutie zorganizovať, pretože viem, že to je dosť ťažké, ale podarilo sa nám to, takže sa teším a začneme hneď tým, že dáme slovo našim spravodajcom. Každý dostane na 5 minút slovo. Najprv dostane slovo Udo. Áno, nemýlim sa. Môže to dostať aj Jose Manuel, ak chce byť prvý. Ja si bol povedan, bolo mi povedané, že ty musíš začať. Ďakujem pekne, pán, páni predsedovia. Ja som plný energie, takže rád začnem. Kolegovia, kolegyne, srdečná vďaka, že sme si našli čas a že sa budeme venovať teraz otázke FC2 Ďakujem Chozemu Manuálovi, ktorý je môjim spoluspravodajcom. Ako sme si už zvykli v rámci FC1, skutočne kolegiálnym spôsobom sme spoločne sa snažili vám predložiť inšpiratívnu, inšpiratívny návrh, tak je tomu aj teraz, na to, aby sme mohli od vás dostať pozmeňujúce návrhy. Samozrejme, apelujeme na vás, aby ste tam, kde to je možné, ten text pozmenili a vylepšili Ďakujem aj sekretariátom parlamentu, ktoré vlastne veľmi dôsledne a rýchlo sa postarali o to, aspoň také informácie som dostal, že tie texty vo všetkých jazykoch už sú k dispozícii a že máte tu možnosť si tie texty nielen v angličtine, ako sme sa obávali na úvod, ale prečítať si tie texty teda aj v jazyku, ktorý si vy zvolíte a aj tie pozmeňujúce návrhy môžete robiť vo vašom vlastnom jazyku, to znamená, nie sú tu žiadne obmedzenia. A čo nás teda primelo, mňa a pána Fernandesa, aby sme vám tento text v takejto podobe predložili, v akej ste ho našli? Na úvod bola hlavná myšlienka, držíme sa toho starého mota, že investičný nedostatok chceme zmenšiť, chceme v rámci budúcnosti Európskej únie robiť investície do budúcnosti našich občanov a sme presvedčení o tom, že zákony alebo predpisy týkajúce sa FC1 boli dobré, aj tie výsledky, ktoré sme dosiahli. Možno sú tu pochybnosti ohľadne postupov implementačných v tom či onom prípade a preto sa snažíme potom tú implementáciu našimi návrhmi vylepšiť. O ktoré body teda ide? Na jednej strane definícia adicionality, doplnkovosti. V praxi sme, nám tu chýbal, alebo sme mali jednoducho dojem, že pre Európsku banku tá adicionalita bola príliš, techni- príliš technická, to znamená všetko to, čo bolo označené podľa ich kategórie ako special activity, že ide o matematickú konšteláciu aj z pohľadu finančno-technického, pokiaľ ide o výpočet konkrétnych produktov, tak to má byť doplnkové. Apelujeme na interpretáciu FC1. Podľa toho sú stanovené aj kritéria, pokiaľ ide túto adicionalitu, kritéria na to, aby takýto projekt mohol byť vlastne označený za FC projekt. To súvisí aj všeobecným všeobecnou víziou FC1 s politikami, ktoré tam boli navrhnuté, pokiaľ ide o spoločensko-hospodársky úžitok týchto návrhov a navrhujeme, aby sa to ešte viac pretavilo v rámci návrhu týkajúcich sa FC2. Nedržali sme sa tu podľa návrhu komisie. My sme ho doplnili, rozšírili tým, že sme povedali, že ciele udržateľného rozvoja Spojených národov pre obdobie 2020 až 30 majú byť rámcové ohľadne toho, ktoré projekty sú zmysluplné na to, aby sa to v rámci FC1 otestovalo. Takisto chceme, aby tie tabulky boli ako nástroj využívania viac, aby nám to dalo informácie o tom, že ktoré projekty v akom poradí majú byť navrhované na to, aby sme neupadli do pokušenia, že budeme musieť financovať nemecké diálnice, pretože to z toho štatistického hľadiska vyzerá ako rizikové. To všetko treba preskúmať, pretože aj tu sú nebezpečia, napríklad pokiaľ ide o clouding out, pokiaľ ide o dlhodobých investorov, ktorí by takéto investície boli mohli prevziať a pokiaľ ide o FC, chceme sa sústrediť predovšetkým na tú kategóriu užitkovosti alebo využiteľnosti, tak ako to je vlastne v zákone aj ukotvené. Po druhé, zastávame názor, že FC musí ísť do tých rizikovejších častí investície, predovšetkým, keď hovoríme o regiónoch, a to je predovšetkým aj to, čo žiada môj kolega z EPP, keď chceme byť prítomní v, v regiónoch, kde jednoducho nie je dostatok financií, tak potom to môže ísť prostredníctvom týchto spolufinančných projektov, či už ide o banky alebo verejné grémia a nemôžeme týchto spolufinancovateľov vždy dohnať k tomu, aby sa oni uberali do cestou rizikových investícií. To musí prebrať EFSI a preto chceme aj zmenu filozofie, pokiaľ ide o to, ako k týmto problémom chceme pristúpiť. Otázka, ako EFSI sa má koordinovať, ako tie aktivity majú byť zdaňované, to je pre nás témou, ktorá je rovnako dôležitá. Chceme sa vrátiť k tej starej myšlienke, ktorú sme zavrhli ešte v rámci FC1, na to, aby sa rozšíril ten riadiaci, riadiaci výbor, aby tam bol aj člen zo strany Európskeho parlamentu. Tento, táto kontrolná rada má byť v stave rozhodovať a tam, kde to nebude možné, tam navrhujeme iné možnosti hlasovania. Chceme čistú daňovú politiku, chceme, aby národné podporné banky a investičné platformy boli posilnené a aby bolo jednoduchšie so sprostredkovateľmi takýmto spôsobom peniaze do tých menej financovaných projektov do projektov dávať. Inými slovami, chceme, aby FC bol viac fit a týmto končím a dostane slovo môj kolega, ktorý istotne povie viac k otázke financovania, ako aj k otázke implementácie na úrovni regiónov. Ďakujem a teraz má slovo ďalší spravodajca, pán José Manuel Fernández. Ďakujem, páni predsedovia. Ja by som chcel poďakovať eh, spoluspravodajcovi a tieňovým spravodajcom za všetku spoluprácu, ktorá umožnila to, aby eh, Európsky fond pre strategické investície, ktorý vlastne robí prvý, prvé kroky trvá totiž rok a pol, takže aby tento fond zaznamenal veľký úspech. Pokiaľ ide o malé a stredné podniky, ten úspech ide za rámec tých najoptimistickejších očakávaní. To však neznamená, že by sa FC nedal zlepšiť. Môže sa zlepšiť, pokiaľ ide o adicionalitu, distribúciu z geografického hľadiska aj sektorálneho hľadiska. Nie je pochyb o tom, že tento nástroj, ktorý priniesol aj zisky e, európskemu rozpočtu, ide tu o 450 e, miliónov eur, e, ktoré sa investovali, tak tento nástroj prispel k zamestnanosti a k podpore malých a stredných podnikov a k, k konkurencie schopnosti a k rastu hospodárstva Európskej únie. Všetci súhlasíme s tým, že existuje určitý nedostatok investícií a nástroj takéto povahy je preto dôležitý. Bude veľmi dôležité, aby tá platforma pre podporu investorov bola čo najviac prítomná aby pomáhala e, väčšiemu rozširovaniu toho investičného teritoria. Ide o to teda, aby sa vytvárali a štruktúrovali platformy, ktoré možno zlepšovať, pokiaľ ide o kvalitu aj početnosť. No a ide takisto aj o to, aby národné a regionálne orgány a aj banky e, mali z toho užitok. Tento fond samozrejme nenahrádza fondy politiky súdržnosti, má skôr doplnkovú povahu. Ale je dôležité hľadať synergické efekty medzi týmto Európskym fondom pre strategické investície a ostatnými fondmi, tak aby sa dali zahrnúť malé projekty, ktoré sa ocitli až v druhom slede. Okrem toho, adicionalita samozrejme nie je rovnaká pre všetky projekty vo všetkých regiónoch. Nie každý projekt má tie isté dôsledky a tie isté, tú istú adicionalitu vo všetkých členských štátoch a dokonca ani nie vo všetkých regiónoch v rámci jedného štátu. Takže tie výsledky pre e, ďalší raz to e, treba vždy mať na mysli. No a pokiaľ ide o financovanie, je veľmi dôležité, aby inštitúcie rešpektovali prijaté dohody. Rada a komisia potvrdili, že sa nebudú snažiť meniť e, napríklad e, mechanizmus pre prepojenie Európu, Európy, e, v rámci, ktorý, v rámci FC1. Takže treba posilniť tie záruky, aby bol tento fond vo výške 500 miliard eur a aby e, sa pohyboval v rámci tej rozpočtovej marže 650 miliard eur. Aby sa tak posilnil aj garančný fond, ktorý prispieva k mobilizácii tých 500 miliard eur. A je dôležité takisto aj v nadväznosti na ten nástroj e, prepájame Európu, aby to, e, čo sa vymedzilo a vyčlenilo na CEF napríklad, aby sa dalo previesť aj do, ďalši, e, povedzme, do ďalšej e, položky, a to konkrétne do, do tých položiek finančných e, podpor. Takže my očakávame v tomto zmysle pozmeňovacie návrhy a do júna, pokiaľ to bude chcieť aj rada, budeme mať e, nový nástroj pre podporu rastu a zamestnanosti v Európe. Ďakujem vám. E, Ďakujem vám. A teraz tieňoví spravodajcovia z oboch výborov začneme ekonom a EPP od Markaras, prosím. Ďakujem pekne, pán predseda. Po tom, čo vystúpili spravodajcovia, je zjavné, že keď chceme obstať Champions League strategických investícií FC 2.0, nemôže byť nejakou kozmetickou úpravou alebo nejakým jednoduchým navýšením prostriedkov. Nie, musíme naozaj zatiahnuť eh, všetky tie skrutky, ktoré od... sú vykývkané a musíme naozaj nastaviť nové výhybky. A myslím si, že eh, takýmto spôsobom, ako k tomu pristupujeme, eh, sa nám to podariť môže. Náš návrh zasahuje ďalej v mnohých bodoch, ako Rada a komisia rozširuje definíciu adicionality, hovorí o investičných platformách, ich zacielení, posilňuje Európsku platformu pre investičné poradenstvo a tiež vytvára väčšiu mieru transparentnosti pri rozhodovaní o výbere projektov. No a zabraňuje alebo rozširuje, zlepšuje štruktúry vo svetle toho, čo sme zažili. FC je teda na dobrej ceste, ale je dôležité, aby sme prišli s takýmto vyhodnotením. Tri princípy by som chcel vidieť zachované. Áno, musíme podporovať z FC naozaj vysokokvalitné projekty, ktoré by na trhu sa neboli realizovali. Najlepšie projekty takže nemôžem rozhodujúce, v akom členskom štáte ten projekt je, ale jeho rizikový profil. Pričom, a to je diskusia, ktorú načrtol aj spravodajca Bullman, e, ten rizikový profil projektu je iný ako rizikový profil krajiny, v ktorej sa ten projekt realizuje. Čiže hľadáme možnosť, ako vytvoriť nejaký nástroj, ktorý to takto zohľadní. Kritéria EFC tie je potrebné urobiť ekonomicky presaditeľnými a pokiaľ ide o dodatočné e, mobilizáciu súkromného kapitálu, toto musí ostať zachované. A ešte posledná vec. Zatiaľ nemáme žiadnu cezhraničnú spoluprácu s tretími krajinami v rámci EFC. Takže je tu teda potreba konať, aj pokiaľ ide o tretie krajiny. Ďakujem. Ďakujem. My sme začali neskôr, e, takže dáme slovo tieňovým e, spravodajcom. Takže za SAD pani Garcia Zreval, prosím. Ďakujem, pán predsedajúci. Takže pokiaľ ide o implementáciu FC, výmenu názorov a to všetko, o čom teraz hovoríme, v súvislosti s FC2, to sa týka aj toho, o čom sme hovorili v rámci hodnotenia FC1. A jedna z tých vecí, ktoré zazneli a ktoré treba ešte spresniť, to je komunikácia to znamená komunikácia toho plánu a investícií. Veľmi málo ľudí v podstate vie niečo o tom, ako EFSI funguje. Aj napriek tomu veľmi málo z tých ľudí, ktorí už tento fond využili, tak e, vie, že za celým týmto fondom a projektom stojí Európska únia. To znamená, že nevedia, že táto finančná pomoc pochádza z Európskej únie. Musíme teraz zvýšiť transparentnosť a aj to, čo sa týka adicionality. To znamená absolútne jasnú transparentnosť, pokiaľ ide o výber projektov, eh, hodnotiacú tabulku a podobne. Často sa totiž ani nevie, prečo niektorý projekt bol vybraný na financovanie a iný nie. Pretože tie informácie nie sú transparentné a nie sú k dispozícii. Samozrejme, musíme sa viac pozrieť na to, aj čo sa deje priamo v teréne a aktívne sa snažiť vyhľadávať projekty, ktoré si zaslúžia investície. A o tom už hovoril aj kolega Fernández. Musíme sa zamerať na tie malé projekty, pretože veľa mnoho týchto malých projektov nie je schopných prekonať všetky tie administratívne prekážky a postupy. No a štvrtá vec, nebudem zachádzať do podrobností, ale nám sa nepáčilo, keď FC1 dostávalo peniaze z horizontu 2020, takže ani v súvislosti s FC2 nemôžeme súhlasiť s tým, že by sem plynuli peniaze z horizontu 2020. A pokiaľ ide o ciele udržateľného rozvoja, prečo chceme vymýšľať nové ciele? My sme predsa podpísali príslušnú dohodu a zaviazali sme sa plniť ciele udržateľného rozvoja. Prečo teda vymýšľať niečo nového? E, ďakujem. ECR e Econ. Pani Miles. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem, pán e, predseda. Páni predsedovia, my sme tu teraz na to, aby sme diskutovali o predlžení FC, zdvojnásobení doby trvania aj finančnej kapacity Viem, že už sa to povedalo veľakrát, ale ja to budem opakovať znova a znova. EFSI môže byť dobrý projekt eh, pre investície, ale eh, nie je to nejaké univerzálne riešenie. Musíme zabezpečiť dobré investičné prostredie v Únii, a to prostredníctvom štruktúrálnych reforiem, odstraňovania eh, prekážok investícií, posilnenia vnútorného trhu a aktívneho presadzovania agendy lepšej regulácie zo strany komisie a využívať e, a znižovať e, regulačnú, e, regulačné, regulačnú byrokraciu, ale ako som povedal, FC je dôležité, ale nie je to všeliek. Ja chcem dnes povedať tri veci. V prvom rade mám takisto pochybnosti ako e, súdny dvor, pokiaľ ide o to, či toto rozšírenie nie je predsa len a predlženie nie je predsa len trošku predčasné. 5. júla 2018 to bolo, bol to pôvodný dátum, e, ktorý sa stanovil, dnes je to 20. E, marca 17 a komisia už ohlasila jún 2016. To bolo pred rokom, skoro roka pol. Takže by som povedal, že by sme privítali ďalšie informácie o výsledkoch EFSI. Ehm, vzhľadom na to, ako sa veci majú. A potom tu je správa Ernsta Young o adicionalite. Tam sa vyjadrili určité pochybnosti o adicionalite a o tzv. efekte crowding out pokiaľ ide o tieto projekty, takže by bolo vhodné diskutovať o príslušných pozmeňovacích návrhoch a po tretie sú určité pochybnosti o geografickom rozprostretí. Keď sa pozriete na tú stránku HDP, hospodárstva a obyvateľstva, tie projekty sú oveľa menej koncentrácie, koncentrované, než keď toto nezohľadníte. A tu v podstate nadvezujem na to, čo povedal spolu spravodajca pán Fernández. Keď sa pozrieme na adicionalitu z hľadiska regiónov, tak tam určite niečo zistíme. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz ECR e, v, rozpoč- v, v, v rozpočtovom výbore pán Kormel. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa pridávam k tomu, čo povedal predrečník a chcem osobitne zdôrazniť to, že to dosť odvážne už teraz neustále všade stanovovať to, že FC1 je veľkým úspechom. Ja nechcem tvrdiť opak, ale nemôžeme ani tvrdiť, že je to úspech lebo tých zopár informácií, údajov, ktoré máme, tak tie vypovedajú iba o tom, že sa nám podarilo vydať prostriedky. Ale to nie je nejaká senzačná mm, hrdinská mm, aktivita. A otázka, či by sme náhodou nenahradzali takýmto spôsobom iné finančné zdroje v pozícii, či to FCL nenahradil, to sa vôbec nepreskúmalo. A udržateľnosť tých investícií, tá je stále ešte vo hviezdách, podľa mňa. Samozrejme, že peniazmi môžeme stimulovať investície, ale či tie investície naozaj budú pridanou hodnotou a budú udržateľným prínosom eh, pre ľudí, naozaj to priniesie rast, tak toto podľa mňa zatiaľ nie je vôbec jasné, čiže nepovažujem za správne už v tejto fáze FC predlžovať. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem. Hm, teraz eh, liberáli Ramon Tremoza Balčes. Áno. A ešte Niels, prosím, máte slovo. Muito obrigado, José Manuel, for a very good draft. I really... Ďakujem eh, všetkým za tento vynikajúci návrh. Ide o to, aby sme zabránili ďalším škrtom eh, v tomto programe a ako teňový spravodajca musím povedať, že by mohlo prísť aj k ďalším škrtom o e, pokiaľ ide o Wi-Fi e, for Europe o ďalších 50 miliónov. Pre mňa to možno nepredstavuje až taký problém, ale musím na to poukázať, aby ste to zohľadnili. Komisia pridala COP21 a klimatické ciele, a klimatické opatrenia ako ďalšie ciele a niektoré pozmeňovacie návrhy navrhujú, aby sa toto vypustilo a aby sa to premiestnilo do adicionalít. A tu mám určité pochybnosti, či je to ten správny spôsob, ako postupovať. Ja si myslím, že by to malo byť skôr medzi tými všeobecnými cieľmi alebo projektmi, ktoré by mali byť podporované zárukami Európskej únie. Bola tu otázka o regionov v pozmeňovacích návrhoch 4 a 14. Ja si ale myslím, že už vlastne na to bolo zodpovedané v tých prvých odpovediach. Je tu aj riziko mikromanagementu zo strany parlamentu. Keď sa e, snažíme, povedzme, vsunúť e, nohu do tých e, dverí rozhodovania, ktoré sa otvárajú, a myslím, že to nie je úplne v súlade s tými obozretnými parlamentnými praktikami No a pokiaľ ide o EFSI a jeho následovníka, tak je tu určitá výzva v podobe, v podobe Brexitu. A e, tá politika rozpočtových satelitov nie je príliš, veľmi, príliš dobrá do budúcnosti, do nasledujúcich rokov. Treba si uvedomiť, e, aké sú naše obmedzenia do budúcnosti a aké to bude mať dôsledky pre FC2. A akým spôsobom e, sa to bude e, predlžovať v tom nasledujúcom viacročnom finančnom rámci. Ďakujem. Ďakujem vám. A teraz skupina QV za Ekon, Fabio De Masi, ja ho nevidím. Vy ste tu ako náhradník, áno? Dobre, ja si myslím, že tu nikto z rozpočtového výboru od nás nie je, takže ja tu zastupujem Bati Dajekon. Ja som tieňový spravodajca spoločne s Fabiom Demazi, pokiaľ ide o túto správu. A e, ja vlastne len zhrniem to, aké je naše stanovisko, pokiaľ ide o tento plán e, tých rozsiahlých rezerv vo vzťahu k tej základnej filozofii E, ktorá, na ktorej stojí, z ktorej vychádza tento plán. To je v podstate snaha vytvoriť tu e, určitý príbeh, kde sa poukazuje na nedostatky trhu a podobne a to s cieľom poskytnúť e, viac podpory súkromnému sektoru. Áno, my súhlasíme s tým, že to, čo je verejný sektor, to by malo zostať vo verejnom sektore a to by sa malo dohrávať na úrovni investícií do verejného sektora a tá in, súkrom, tie súkromné iniciatívy by mali bežať oddelenie. Ale ide tu o to, že sa odkláňajú e, prostriedky do súkromného sektora. Zdôvodňuje sa to tým, že ten trh dostatočne nefunguje a že sú tam rôzne prekážky. Ale to podľa mňa vôbec nepomáha v objasnení situácie. Ani to nezodpovedá tým trhovým teóriám ktoré kladú na prvé miesto súkromnú iniciatívu a schopnosť investovať tam, kde sú investičné príležitosti a možnosti zisku. Takže v zásade toto, čo robíme, bude znamenať to isté, e, ako keď sa e, finančne podporujú súkromné, e, súkromné subjekty, a to z verejných peňazí. To by sa mohlo robiť aj bez tohto plánu. A treba tu zdôrazniť, že skutočne tieto pochybnosti pretrvávajú a nie sú to len naše pochybnosti, ale aj pochybnosti súdneho dvora. A ja tu vychádzam aj z portugalskej reality. Skutočne prebieha určitá vojna, štatistická vojna. Komisia prezentuje Portugalsko, ako krajinu, ktorá napríklad najviac čerpá z tohto fondu, ale my v Portugalsku doslova nič z toho nemáme. Možno jedna jedin, v podstate možno jediná investícia v Lisabone vo výške 50 miliónov. To sa nedávno schválilo a všetko ostatné sú len scenáre, ktoré sa však využívajú na to, aby sa vytváral pozitívny imidž tohto fondu a aby sa na základe toho tento fond a jeho trvanie mohlo predlžiť. Ale ako už poukázal aj súdny dvor, je tu potrebná podrobná analýza ako podmienka pre predlženie toho e, fondu. A tieto naše pochybnosti e, k týmto našim pochybnostiam sa potom pridávajú ešte ďalšie pochybnosti ohľadom regionálneho rozprostredia fondu a podobne. Takže myslím, že tu sa história už opakuje. Už v minulosti niečo podobné prebehlo a e, takisto sa nenaplnili očakávania. Takže máme tieto výhrady a tieto pochybnosti, ale zároveň očakávame, že nás niekto presvedčí, že sme nemali pravdu. Takže musíme počkať a dúfať, že tie sľuby a tie scénáre sa skutočne naplnia napriek našim výhradám. A potom samozrejme uznáme aj prínos tohto plánu. Ďakujem. Ďakujem vám. A teraz E, zelený pasajkut, prosím. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja sa pokúsim dodržať tie dve minúty. Chcem poďakovať spravodajcom za návrhy, ktoré predstavujú zlepšenia v porovnaní s návrhom komisie. Keď e, diskutujeme o role EIB, sú tam určité zlepšenia. Napríklad sme tam vyškrtli e, vetovacie právo EIB a cenové politiky, ktoré by mohla EIB určovať a teraz nemôže podľa návrhov, takže to je zlepšenie. Ale my stále kritizujeme to e, kritérium adicionality. Keď sa pozrieme na EFSI, tak e, by malo byť zásadné to, aby každá investícia bola plne v súlade s strategickými cieľmi a po druhé, mali by sme úplne presne vedieť, že e, EFSI je jediný spôsob, ako konkrétne ciele dosiahnuť. Komisia sa to možno e, snaží zlepšiť, ale nevždy sa jej to úplne darí. Spravodajcovia na tom takisto pracujú. Ale nie som si istý, či všetky tie dodatočné zmeny nakoniec nevedú k tomu, že budeme mať návrh, kde adicionalita bude opäť takým prázdnym pojmom. A obávam sa skutočne, že určite e, v prípade odkazov na SDG, ktoré sú tak široko definované, že sa obávam, že ak nebudeme dávať pozor na toto, tak všetko bude v podstate v súlade a všetko bude adicionálne a nebude skutočne žiadne kritérium na výber. No a preto si myslím, že tá základná línia by mala byť taká, že tie kritéria adicionality sú skutočne kritériami adicionality. To znamená, že FC prispieva k plneniu našich cieľov a že tie peniaze, ktoré vynakladáme, e, skutočne je možno účelne e, možné vynaložiť len prostredníctvom FC. Takže dve minútky. Ďakujem, vynikajú výborne, takže vy ste e, príkladom pre všetkých z nás a dúfam, že aj kolega, ktorý bude hovoriť teraz, pán Sole, sa bude držať tohto limitu. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja už som mal príležitosť povedať, že FC považujem všeobecne za dobrý, dobrú myšlienku, ale že to vykonávanie by sa ešte malo zlepšiť. A tu máme návrh na predloženie a to je príležitosť, ako zlepšiť niektoré aspekty, ako už povedala kolega Bás. Je tu otázka adicionality, a adicionalita je skutočne tou pridanou hodnotou tohto investičného plánu a treba toto kritérium chrániť, aby neprichádzalo k tzv. crowding out a je potrebné podporovať tie projekty, ktoré sú určené pre situácie, kde zlyháva trh, kde nie sú dostatočné investície. Pretože problémom v Európe nie je nedostatok e, likvidných finančných prostriedkov, ale investície do rizika. A projekty v rámci SFC by mali mať možnosť, invest, fin, fin, možnosť financovať aj tie rizikovejšie investície. Okrem toho väčšia transparentnosť, viac povinností informovať, najmä pre sprostredkovateľské finančné subjekty a takisto aj väčšia transparentnosť vzhľadom alebo smerom k verejnosti, aby mala prístup napríklad k hodnoteniam, aby sme aj my ako parlament mohli sledovať prácu Výboru pre investície a jeho rozhodovanie. Po tretie, projekty, ktoré sa financujú z, z FC2, to sú projekty na sociálne infraštruktúry napríklad, alebo na životné prostredie, energetickú činnosť, aj menšie projekty. A tým sa dostávam už vlastne na koniec svojho vystúpenia, pán predsedajúci. Je, treba, je potrebné podporiť vznik investičných platform. Pre mnoho malých projektov je to totiž jediná cesta, ako sa dostať k financovaniu v rámci EPSI. Ďakujem vám veľmi pekne za EFTD Marko Valio, Bali, e, neviem, je tu či nie je. Nevidím ho. A za ENF Marko Cani. Asi sa rozviedli. Ani jeden tu nie je. Barbara Kapl je tu? Takisto nie. Takže oficiálny zoznam rečníkov je ukončený. Ďakujem všetkým tieňovým spravodajcom za to, že sa dodržali časového limitu. A teraz dám slovo predsedovi rozpočtového výboru pre postup HDI. Ďakujem pekne, takže pokračujeme postupom spontánnych vystúpení. Ako prvá pani Beres. Ďakujem. Áno, je to lepšie ako minulé lebo minule bolo toľko inspirácia, že sme sa nestali inku každý aj. Takže považujem dôležité, aby mohol vystúpiť každý. Ďakujem pekne spravodajcom. Ja si myslím, že dve či tri veci, ktoré zdôraznili v tom krátkom čase. Um, tieto body sú naozaj veľmi nevyhnutné. Otázka toho, ako EFC a funguje s tými sprostkovateľmi, ktorí môžu byť eh, aktérmi investovania priamo v teréne a posilnenie tohto prvku, ak, e, alebo prvku platform, ak chceme, aby FC naozaj bol efektívny. Áno, je kopa tém, ku ktorým by som sa rada vyjadrila, ale keďže čas beží a jeho málo, obmedzím sa na tri body. Prvý bod to je to, čo sa deje v členských štátoch v súvislosti s štruálnymi fondami, teda ako členské štáty neprispievajú k EFSI, hoci sme chceli im dať možnosť investovať eh, eh, vďaka flexibilite, ktorú zaviedlo oznámenie komisie. Čiže dalo by sa to prosím nejako posilniť, aby ehm, sa mohla efektívnosť EFSI takýmto spôsobom zvýšiť. Potom druhá vec, legislatívna iniciatíva, o ktorej hovoria spravodajcovia, pokiaľ ide o revíziu dlžného finančného rámca. To by ma zaujímalo, že čo si po tým predstavujú. A ešte posledná vec, a to je hlavná vec. O čo vôbec ide, o čom vôbec hovoríme? Pán Torvald, pán Eichhout a ďalší vystúpili tiež v tomto zmysle či sledovaním cieľom OSN, pokiaľ ide o rozvojovú agendu, čiže tých 40 e, to zameranie na ciele COP21. Či nám náhodou týmto nehrozí, že o všetko prídeme a že veci úplne pochováme. Takže či by nebolo lepšie financovať možno sociálne investície, lebo kopu veci sa dá spochybniť či naozaj ide o veci súvisiace s cieľmi COP21. V rámci FC výbory Envy, ITRE bojovali na zameranie sa za, na takéto ciele, aby časť tých prostriedkov išla na tieto ciele. Komisia sa k tomu vrátila. Bola by som rada, keby ma presvedčili, že ten cieľ financovania minus e, menšieho, menšieho oteplenia ako 2 stupne v rámci našej, našej stratégie. Ďakujem. Nech sa páči ďalšia rečnička. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja chcem uvítať hm, ten dôraz, ktorý kladú spravodajcovia na pôvodný text komisie, lebo mám pocit, že pôvodný návrh komisie ten hm, nebol kompletný na mnohých miestach. Pani Beraz napríklad hovorila o klimatických zmenách a COP21. Nesúhlasím s vami na 100%, ale je dôležité, aby sme toto objasnili. Hlavná kritika z mojej strany to rieši návrh 29 spravodajcov, kde sa pôvodný návrh komisie opravuje, lebo tam sa predpokladá, že tí riaditeľia, že sú to muži, to je dosť divné zdôrazniť e, v súčasných časoch. A ja som si povedal lepšiu správu, lepšiu štruktúru správovania. FC supports all of the deprived regions. Uh... Naozaj musím podporovať všetky regióny, ktoré zastávajú nemajú dostatok po celej Európskej únii. Musíme sa zamerať na bývanie a ďalšie oblasti, sociálne štruktúry, neponechať to tradičným možnostiam investovania. Ja viem, že sa to snažili spravodajcovia riešiť, ale na tomto fronte chcem povedať, že to vítame, ale moja otázka na komisiu, alebo že na komisiu do budúcna, keď budete chystať, chystať návrhy, tak prosím, rodovo neutrálne. Dobre, ďakujem. Si. Ďakujeme. Teraz pán Mavrides. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel objasniť ešte raz jednu vec bez ohľadu na tú kritiku, e, nemôžete, hoci aj odznievať slova kritiky, predpokladať, že každý je proti FC, kto kritizuje. My sme prišli s určitými návrhmi, ktoré podľa nás celý ten projekt zlepšia. Napríklad cezhraničná spolupráca s tretími krajinami. Toto je vec, ktorú je potrebné preveriť. A potom druhá vec, nové peniaze a nie peniaze z existujúcich programov. My nesúhlasíme s tým, že napríklad fondy pre regionálny rozvoj prídu o prostriedky. A ešte ďalšia vec. Bol tu cieľ, že pomocou FC dosiahneme komparatívne výhody. Teda, že regióny a krajiny, ktoré sú postihnuté krízou osobitne, že tieto budeme osobitne podporovať. Ale keď sa pozriem na geografické rozdelenie, tak sa skrátka potvrdzuje to, že v konečnom dôsledku tie ciele, ktoré sme boli pôvodne, dosiahnuté neboli. A na záver by som uvedol aj konkrétny príklad. Ja som rovnako toho názoru, že takýto profil krajiny alebo rizikový profil krajiny, že to sú skrátka indikátory, ktoré sú odlišné, teda rizikový profil projektu alebo rizikový projekt krajiny. A toto často rozhoduje o tom, či sa projekt príjme alebo nepríjme. Takže pre malé členské krajiny, ako napríklad Cyprus, tam by sme boli za to, aby sa našiel spôsob napríklad prepojenia FC s pôžičkami, takýto blending, aby malá krajina s vysokým rizikovým profilom, aby nebola skrátka vyňatá z FC už a priori lebo to by znamenalo, že v týchto krajinách vysoko rizikových, že tam sa budú odmietať projekty, ktoré by boli akceptované v iných krajinách. A toto je vec, ktorú je potrebné riešiť. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz pán Kristoforu ako ďalší. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som na tomto mieste zdôraznil, že Junckerov plán, alebo teda plán FC, je najväčším plánom strategických investícií v Európskej únii. Toto myslím, nikto nespochybňuje. Myslím, že v dejinách EÚ nič porovnateľné nikdy neexistovalo. A myslím, že zľava správa obšadial sa ozýva kritika na adresu EÚ, EÚ nepreberá iniciatívu, neinvestuje a tak ďalej. No a tento plán chce toto renomé napraviť. A ak chceme, aby táto iniciatíva bola úspešná, tak my ako Európsky parlament musíme byť viac zapojení a chcem sa poďakovať obom spravodajcom, pánovi Fernandešovi aj pánovi Bulmanovi, ktorí naozaj odvedli obrovský kus vynikajúcej práce. No a keby oni neboli tak prispoli, tak by FC nebol tým, čím teraz je. FC to bol i strategický plán, ktorý sa postupne rozvinul a toto je podľa mňa veľmi dôležité. Vďaka zapojeniu, vďaka angažovanosti Európskeho parlamentu. A naozaj by bolo zázračné, keby pri zavedení takéhoto programu v úvode neboli nejaké problémy. Samozrejme, že vidíme, že menšie krajiny, hospodársky slabšie, nie sú schopné využívať prostriedky z tohto fondu. Buď to preto, lebo sú príliš vysoké úrokové sádzby, alebo preto, lebo je tam pri vysoký rizikový profil. A ešte je tu množstvo ďalších dôvodov, ktoré by sa dali uviesť. Cyprus prešiel hospodárskou krízou a teraz patrí ku krajinám, ktoré by sa chceli podielať na tej dôležitej európskej iniciatíve na posilnenie rastu, zamestnanosti, na posilnenie konkurencieschopnosti a tak ďalej. Nuž ale Cyprus e, nebol schválený jeden jediný program. A toto je problém, ktorý je potrebné riešiť. Nede iba o geografické rozdelenie. Nemal by tu byť nejaký FC dvoch rýchlostí, teda krajiny, ktoré sú na tom hospodársky dob pre, teda ešte to budú predkladať eh, projekty, kde sa budú schváľovať eh, a takto sa bude investovať ešte viac v týchto krajinách. Nie, to nemôžeme zvýhodňovať eh, voči tým krajinám, ktoré takéto investície sami nie sú schopné realizovať. Čiže musí tu byť isté stimuly aj pre malé krajiny, hospodársky slabšie, aby aj tieto mohli prostriedky z Európskeho fondu využívať. Lebo naozaj je to fond, ktorý má slúžiť občanom v Európskej únii. Ďakujem. Ďalšia rečnička. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja chcem zdôrazniť, že v úvode, keď sa F si zavádzal, tak sa hovorilo o troch pilieroch a jedným z nich bola príprava toho projektu, teda Ready to Go projekty. My musíme viacej pracovať s členskými štátmi na príprave investičných plánov, aby to naozaj bolo pripravené do takej miery, aby bolo naozaj zjavné, e, čo e, sa podporí e, z EFSI v rámci celej EÚ. A potom ďalšia vec. V niektorých krajinách banky tvrdia, že malé a stredné podniky nemajú záujem o financovanie, ale to neplatí. Naozaj je malé a stredné podniky potrebné náležite podporovať a spostredkovateľov a banky musíme presvedčiť, aby pomáhali malým a stredným podnikom, aby naozaj splňali tú sprostredkovateľskú úlohu medzi Európskou investičnou bankou a tými malými a strednými podnikmi. Ďakujem. Ďakujem. Tým sme sa dostali k záveru od tohto kola spontánnych vystúpení. Už nikto ďalší sa o slovo nehlási. Takže ak dovolíte, ja sa vyjadrím. Malé a stredné podniky, tie musia mať možnosť e, pôsobiť aj na trhoch mimo Európskej únie. A moja otázka na spravodajcov, je tu takáto možnosť poskytovania požičiek malým a stredným podnikom na projekty so špecifickými finančnými prostriedkami, ak pôjde o získavanie trhov mimo Európskej únie. Takže páni spravodajcovia, teraz dostanete možnosť vyjadriť sa, reagovať. Kto vystúpi ako prvý, prosím? No buď to pán Buman alebo pán Fernández. Monsieur Fernandez, merci. C'est, comme vous voyez, une coupe. Ďakujem pekne. Vidíte, že tu ide o úžasnú spoluprácu a rozhodujeme veľmi transparentne. Takže pokiaľ ide o tú poslednú otázku, samozrejme poviem áno. Ide o tú doplnkovosť. Moja krajina napríklad sa hneď obrátila na mňa, pretože tu máme operačný program, pokiaľ ide o kompetitívnosť v rámci internacionalizácie malých a stredných podnikov kde štruktúralne fondy sú viac prítomné a EFSI zase sa sústredí na projekty pre podniky, ktoré sú také robustnejšie v rámci Európskej únie. Takže budeme reagovať na niektoré z tých otázok. Prečo teda pozmeňujúci návrh 2? Pretože chceme, aby FC pokračoval, pretože FC je povinne previazaný na viacročný finančný rámec. Je vlastne tu záruka rámcová rozpočtu, ktorý vlastne dáva tú garančnú záruku a vyplýva to teda z podstaty rozpočtu európskeho. Takže nie je to náhoda, že FC2 bude trvať až do roku 2020. Nevieme, či budúce rámce viacročné budú až do roku 25 alebo 27, ale chceme od roku 2020, aby Európska komisia mohla prezentovať návrhy legislatívneho charakteru na to, aby sme mali možnosť, že KFC bude pokračovať. Je tu ešte jedna dôležitá vec. Je viacero projektov, ktoré si vyžadujú veľa času na to, aby sa pripravili. A potrebujeme určitú predvídateľnosť pre investorov, aby bola zabezpečená kontinuita. To je vlastne v prospech, to hovorí v prospech silných projektov napríklad, ktoré sú na tej medzištátnej platforme a cezhraničného charakteru. To je veľmi dôležité Zatiaľ takéto platformy ešte neexistujú a pripomenul by som, že tieto platformy cezhraničné a medzikrajinné ehm, napríklad pokiaľ ide o oblasť energie, e, energetická Európa, kde by sme mali takéto platformy, ktoré by plnili takéto cieľe. Pokiaľ ide tretie krajiny, tam je takisto dôležité, aby sme neboli závislí, ako v súčasnosti sme napríklad, pokiaľ ide o Rusko explication. Euh, ce fonds, il oblige à la... Takže tento fond si vyžaduje proaktivitu. A ne, neberie peniaze z koheznej politiky. Netreba to všetko miešať. Práve naopak, on môže pomôcť, aby sa tieto plnili a by tu bolo viac synergií medzi štrukturálnymi fondami a týmto investičným fondom, ktorý nazývame častokrát Junckerovým plánom alebo EFSI. Sú teda investície napríklad, ktoré, kde štruktúrálne fondy nedokážu ich realizovať, alebo môžu financovať iba časť, tak ten fond, ktorý je doplnkový, a môže teda pomôcť týmto fondom, aby sa takéto projekty realizovali. Sústredíme sa teda na vizibilitu a transparentnosť tohto fondu. Málo ich a stredných podnikov je už dosť, ktoré si ešte stále neuvedomujú, že môžu využívať tento fond. Nevedia, že tu je záruka rozpočtová zo strany Európskej únie, ktorá pomáha malým a stredným podnikom v oblasti investícií. Je to takisto jasné, že to poradenské centrum Advisory Hub musí byť vylepšené a to je spôsob, akým môžeme začleniť aj teritoria, regióny, ktoré sú vo väčších ťažkostiach, pokiaľ ide o realizáciu projektov, alebo dokonca ešte predtým, pokiaľ ide o realizáciu tých platform, pokiaľ ide o spúšťanie takýchto platform, pokiaľ ide o predkladanie kandidatúr na plnenie týchto cieľov. Takže čakáme na pozmeňujúce návrhy. Samozrejme, je tu ešte ďalšia vec. Náš kolega tu, moment, naša kolegyňa tu nie je, ale pokiaľ ide o otázku COP21, to je tam už obsahnuté. Je to v projekte správy a je nám úplne jasné, že FC musí dodržiavať všetky politiky Európskej únie, predovšetkým pokiaľ ide o dohody, ktoré tu boli v rámci Parížskej dohody, a je takisto jasné, že v rámci možného všetky projekty musia prispievať v rámci plnenia týchto cieľov. A ešte jedna ďalšia vec, na ktorú ja veľmi dbám. Adicionálita doplnkovosť je dôležitá, ale nie je rovnaká všade. Riziko nie je rovnaké vo všetkých, vo všetkých členských krajinách ale aj v rámci členského štátu nie je to napríklad rovnaké v jednotlivých regiónoch. Pokiaľ je napríklad o sociálne investície, ale keď hovoríme o sociálnych investíciách, že tieto majú obsahovať riziko. Ja sa teda pýtam, aké investície môžeme robiť v rámci oblasti sociálnej. A vlastne FC umožňuje aj investície v rámci oblasti sociálnej. Keď napríklad hovoríme o štrukturálnych fondoch, treba takisto rozlišovať tie partnerské dohody. Nie sú rovnaké. Napríklad, keď sa pozrieme na partnerskú dohodu s Portugalskom, tak nemôžeme na nej vybudovať takmer žiadnu infraštruktúru. Nemôžeme robiť napríklad cesty so štrukturálnymi fondmi. To znamená, že máme potrebu v tých krajinách, kde štrukturálne fondy nepomáhajú alebo neumožňujú investície alebo infraštruktúry na to, aby sme mohli využívať tieto nástroje, aj keď nemôžeme povedať, že je to skutočne rizikové, kde vlastne krajiny koheznej politiky musia mať a musia realizovať tieto projekty z iného uhla pohľadu. Avšak sú tu aj kvóty, je chybou žiadať kvóty pre FC v rámci krajín kohézie, to by zabilo politiku kohézie, súdržnosti a nie je to ani cieľom. Samozrejme, takisto je dôležité a komisia môže pomôcť pri využívaní tohto fondu v súčinnosti so štruktúrálnymi fondami pokiaľ ide o otázky zlepšovania a vytvárania synergie, samozrejme je tu ešte ďalšia vec. Máme veľké omeškanie vo otázke realizácie v oblasti politiky v rámci politiky kohezie. Ak krajina má určité dotácie, tak samozrejme pozrie sa naprv na to, aké má možnosti v oblasti dotácií, až potom sa pozrie na pôžičky, takže to je takisto jedno z možných vysvetlení, kde musíme dávať pozor. Takže teraz zostane slovo môj kolega Bulman. Ja mu ďakujem za to, že je taký ochotný spolupracovať, pokiaľ ide o zvýznamnenie Európskeho parlamentu. Keď hovoríme o tom steering board, riadiacej rade, kde má byť obsahnutý predstaviteľ parlamentu, Cieľom je takisto, aby obavy parlamentu boli obsiahnuté aj v tých usmerneniach. Ďakujem pekne, pán Bulman. Many thanks to all colleagues who involved themselves in this uh, debate. Ďakujem pekne, viaceré otázky boli obsiahnuté v rámci tejto diskusie na vysokej úrovni poznatkov, aj pokiaľ ide detaily, to treba dopovedať samozrejme sa vypláca, že viacerí z vás robia tieto postupy už druhýkrát. Ďakujem pekne. A aj tí, ktorí vlastne ako nováčikov a prišli do toho týmu, tak prekázali svoju odhodlanosť dosiahnuť niečo pozitívne, Čo však pre mňa je už úžasné teraz, ako pre spolu spravodajcu je skutočnosť, že viac menej sa dohodneme na tom, že čo sa musí udiať z FC2 a čo by sme chceli dosiahnuť a že naša diskusia je štrukturovaná iba pokiaľ ide o ten nástroj, ktorý si musíme zvoliť na to, aby sme to, čo chceme, dosiahli. Pretože Takýmto spôsobom preukážeme jednotnosť, ktorú sme preukázali aj v minulosti na to, aby sme zlepšili tie nástroje. Otmar poprvýkrát dobre poukázal, že na čo tu vlastne máme ten centrálny benchmark. Áno, ja chcem zdôrazniť, že by sme chceli poskytnúť výsledky s týmto vysokokvalitným projektom, nástrojom, kde budeme potom môcť spätne povedať, že tu skutočne Európska únia priniesla tú pridanú hodnotu, má to spoločný úžitok a môžeme na tom stávať ďalej a nejde tu iba o kvantitu, ale aj o kvalitu. Súhlasím v tejto oblasti a obsahuje to teda aj ten jeho argument, že by sme nemali ohroziť nás samotných, aby sme skončili buď v klientelistických štruktúrach, alebo v tom, čo by som ja nazval iba kvóty ad absurdum, a s tým súhlasím. To nie je to isté, ako keby sme chceli povedať, že toto celostné holistické tento holistický prístup by nemal viesť k tomu, aby sme sa stratili na tej ceste k dosiahnutiu tých našich skutočných cieľov. Ja si uvedomujem, a aj Jose Manuel vlastne bude sa venovať otázke finančnej dimenzie a rozpočtovej dimenzie, ale e, ja už teraz čakám na ich podporu a na podporu ďalších kolegov, ktorí vedia oveľa lepšie ako kolegovia z Ekonu, aké konkrétne dopady prinesie so sebou FC predovšetkým pokiaľ ide o tú celú paletu a rozmanitosť jednotlivých projektov v regiónoch členských štátov a súhlasíme v oboch výboroch aj s tým, že budeme musieť hľadať inteligentné kombinácie štrukturálnych fondov a ich prepojenia na peniaze z FC, ale štrukturálne fondy nie sú tu na to, aby boli pohltené novými technológiami FC. Musí to byť a aj naďalej to musí zostať nezávislý nástroj pre odlišné účely. Ja oceňujem veľmi pripomienky, ktoré tu odzneli a považujem ich za veľmi konštruktívne. Spolu spravodajcovia sa snažili zobrať do úvahy napríklad výsledky Ernst and Younger. A chceli by sme vidieť špecifické prístupy, ktoré by brali nové regionálne podmienky v jednotlivých oblastiach Európskej únie a takisto sme vypočuli názor auditorského eh, sú, dvora auditorov. Vlastne už to tu odznelo zo strany spoluspravodajcov viackrát a máme tu skutočne jasný účel. Máme takisto aj silnú vôľu, aby sa to završilo na úrovni malckého predsedníctva, aby tu nebola ďalšia potreba robiť nejakú hystériu, pokiaľ ide o vyčlenovanie si času na diskusiu, pretože ten čas máme k dispozícii a nemali by sme sa tváriť, že FC by nefungoval, pretože on aj v tomto čase vlastne funguje a máme dostatočné prostriedky na to, aby mohol fungovať ďalej. Niet Torvald povedal a poukázal na negatíva, pokiaľ ide o e, oblasť klimatických zmien, ale tak Bas ako aj Legrin a kolega Soules z výboru pre rozpočet zdôraznili, túto otázku musíme jednoducho pozorne brať do úvahy aj dimenziu kvality a doplnkovosti a našim úmyslom bolo rozšíriť ten záver, aby tam klíma, klimatické otázky boli zašlené, ale takisto aj sociálne, aby potom tie sťažnosti v oblasti sociálnej politiky sa týkali vlastne už FC1, že FC1 nebralo do úvahy excelentné projekty v oblasti sociálnej, a to sa vlastne má napraviť v rámci FC2, a ja by som, tak ako aj kolega z EKR, Sandra Bern, poukázali na správnosť a potrebnú správnosť finančných zlepšení v oblasti techniky. Chceli by sme prizvať našich kolegov od zelených, aby sa účastnili na diskusiách, ako sa to dá zlepšiť. Ak tá diskusia bude dobrá, samozrejme, budeme tieto návrhy brať do úvahy a budeme sa snažiť dosiahnuť pozitívne kompromisy. A Nina už odišla, ale môžem povedať, že spolu spravodajcovia už napravili tú chybu rodovú, takže netreba sa bať, problém je vyriešený Kolega Mavrides poukázal na regionálne fondy a na to, že musíme brať do úvahy aj rozdielne rizikové profily v jednotlivých členských štátoch. Pán Kristoforo zdôraznil, že musíme brať do úvahy aj otázku situácie na Cypre. Častokrát pokiaľ ide o regionálne štruktúry. Pán Mavridis hovoril o tom, že to niekedy je z oboch strán. Jose Manuel sa zdôrazňuje potrebu tých centier a ja s tým súhlasím. Dobré centra, efektívne. Na druhej strane si budú vyžadovať posilnené vytváranie kapacít. Bez vytvárania kapacít nenájdeme dobré projekty a nebudeme mať úspech. Máme podobné problémy aj v prípade otázok kolegyne Malitič. Budeme sa snažiť vyriešiť všetky rozpočtové otázky. Dúfam, že nám osobne pomôžete. Prosím vás, naznačte, kedy nám môžete pomôcť prostredníctvom konkrétnych pozmeňujúcich návrhov. A predstavil by som povedal, áno, malé a stredné podniky sú, majú možnosť investovať, mali by byť účastné naďalej na exporte projektov a tak ako aj Otmar povedal, chcel by som, aby sme tu mali väčšie množstvo cezhraničných projektov, pretože tieto vlastne posunia náš medzinárodný profil, ako aj našu nadnárodnú európsku kvalitu v rámci investícií. Ďakujem pekne. Pozývam vás všetkých na to, aby ste sa účast, zúčastnili na vylepšovanie toho, čo tu bolo naznačené. My samozrejme všetky dobré myšlienky pozitívne príjmeme a zapracujeme, tak ako tomu bolo aj naposledy. A prosím vás, berte našu parlamentnú jednotnosť vážne, pretože to je vlastne síla Európskeho parlamentu, ako to bolo aj naposledy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne obom spravodajcom, ďakujem tieňovým spravodajcom aj tým, ktorým sa vyjadrili v rámci diskusie, ktorá práve prebehla. Chcel by som ešte urobiť jednu pripomienku osobnú, pokiaľ ide o projekt, tých sociálnych, pokiaľ ide o tie sociálne projekty, vidíme jasne ten účel a cieľ, ale čo vlastne môže byť taký sociálny projekt, ktorý by si zaslúžil financovanie strany FC? Pravdepodobne nie je to jednoduché povedať, pretože ako takýto projekt môže čeliť potom splácaniu tých pôžičiek. V každom prípade si myslím, že projekty, ktoré majú prispieť k vytváraniu pracovných príležitostí, tie budú mať takýto sociálny rozmer. Chcel by som iba povedať, že zápisnica z 9. januára a 13. februára, ktoré ste mali k dispozícii, dúfam, že ste si ich prečítali a neboli žiadne pripomienky. Ak bude bez pripomienok tieto, ak budú bez pripomienok, tak sa to schváli. Nemám žiadne pripomienky a pokiaľ ide o predsedníctvo malcké, na to, aby sa skutočne mohli splniť tie očakávania, ktoré tu sú, tak bude ten program skutočne veľmi plný. Pripomienky budú musieť Pozmeňujúce návrhy môže byť predkladané 23. marca, 16. hodiny do štvrtku, Budeme o tom hovoriť 3. apríla a budeme takisto hovoriť o aj návrhoch správy a budeme hlasovať vo výbore spoločnom ekon rozpočet 24. apríla tak o návrhu FC2, ako aj o správe realizácie. Sú ešte nejaké iné pripomienky, otázky? Nie je tomu tak. Takže ďakujem pekne steným kolegom za vašu účasť a týmto končím dnešné zasadnutie.